So, liebe Kolegyne, kolegovia, vítajte na popoludnejšej časti našeho zasadnutia. Ďalším bodom našeho programu je výmena názorov s Janom Richterom, slovenským ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pán e, minister, e, srdečne vás vítam. Myslím, že poprvýkrát máme možnosť hovoriť so slovenským predsedníctvom tu vo výbore pre zamestnanosť. Túto možnosť chceme využiť. Nachádzame sa e, v ťažkých a napínavých časoch v EÚ, pokiaľ ide o zamestnanosť, prácu, sociálne otázky. A e, tu máme dôležité úlohy pred sebou ktoré sa týkajú slovenského predsedníctva. Budeme mať po vašom úvodnom stanovisku možnosť vymeniť si názory, diskutovať s vami a bez dlhých e, úvodných slov vás teda poprosím, aby ste vystúpili. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, dovolte mi prvom rade, aby som vám zažila príjemné odpoludne. Je pre mňa cťou, že sa môžem vyjadriť v mene predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie tu na pôde Európskeho parlamentu k hlavným témam programu a prioritám, ktorým sa budeme venovať do konca tohto kalendárneho roka. Osobitne výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu je kľúčovým pre politiky zamestnanosti, aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu či voľný pohyb pracovníkov, práva mladých ľudí, ale i dôchodcov. Všetky tieto oblasti sú priamo späté s rôznymi etapami života každého občana Európskej únie a bezprostredne sa ich aj týkajú. Či je to zosúľaďovanie pracovného a súkromného života, pomoc zo strany služieb zamestnanosti, bezpečnosť a ochrana, zdravia pri práci, nároky sociálneho zabezpečenia pre migrujúcich pracovníkov alebo dôchodkové práva, naozaj sa dotýkajú nás všetkých. Aj preto sú tieto témy stredobodom záujmu a pozornosti občanov Európskej únie, sociálnych partnerov alebo dôchodkové práva naozaj sa dotýkajú nás všetkých a, a dôležité sú aj isté záujmové skupiny, prípadne mimovládne organizácie. Teším sa na aktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom počas slovenského predsedníctva, som presvedčený, že vzájomná konštruktívna diskusia povedie k zlepšeniu životnej i sociálnej situácii občanov Európskej únie, čo by malo byť cieľom našej spoločnej práce. Strešnou témou slovenského predsedníctva v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky je zabezpečenie pracovných miest a prosperity pre súčasnosť aj budúcnosť. Obsahová náplň tejto priority vychádza tak z agendy, ktorá bude predmetom rokovaní na pracovnej a politickej úrovni, ako i z zamerania obsahovej náplne podujatí organizovaných na území Slovenska. Zamerania predovšetkým na podporu a rozvoj dôstojnej práce, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a na opatrenia prispievajúce k tvorbe pracovných miest. Slovenské predsedníctvo začalo svoj program v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí dôležitým neformálnym stretnutím ministrov Rady EPSCO 14. a 15. júla v Bratislave. Diskusia bola venovaná súčasným výzvam sociálnych a technologických zmien vyplývajúcich z demografického vývoja, migrácie, ale aj digitalizácie a ich dopadov na svet práce. V dôsledku technologických zmien zanikajú niektoré pracovné miesta, nakoľko prácu ľudia nachádzajú alebo nahrádzajú z hľadiska robotizácie, menia sa kvalifikačné požiadavky na E, pracovníkov v mnohých profesiách, respektíve vznikajú nové profesie. Digitálna transformácia hospodárstva pretvára spôsob práce, nové pracovné postupy e, vytvárajú e, na väčšie predpoklady na zvyšovanie nárokov na požadované zručnosti. Digitalizácia má zásadný vplyv na vzdelávanie preškolovanie a osvojovanie si nových zručností. Dopad digitalizácie na svet práce môže mať v budúcnosti kľúčovú úlohu v kontexte sociálnej Európy. Uplatnením správnych národných a európskych politík je však možné uviesť do súladu technologický pokrok, hospodársky rast a sociálny rozvoj tejto, e, z tejto diskusie bolo zrejmé, že je nevyhnutné, aby sa digitalizácia neobmedzovala len na technické hľadisko, ale je potrebné prihliadať na sociálne otázky, aby sa plne využili súvislosti, potenciál rastu a zamestnanosti. V tomto sa určite zhodneme aj so stanoviskom Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci k aktu o jednotnom digitálnom trhu. Chcem sa zároveň veľmi pekne poďakovať pánovi predsedovi Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Tomasovi Hendelovi za jeho účasť, ale aj príspevok na tejto neformálnej rade EPSCO v Bratislave. Slovenské predsedníctvo bude pokračovať v rokovaniach o legislatívnych návrhoch, ktoré sú momentálne v štádiu posudzovania na technickej a expertnej úrovni. Jeho snahou bude vynaložiť maximálne možné úsilie, aby sa rokovania pohli smerom vpred a pokúsime sa k ním dosiahnuť aj politickú dohodu. Jedným z hlavných a politicky citlivých nástrojov je smernica o vysielaní pracovníkov. Sme v štádiu, kedy sa Európska komisia vyjadrila k reakciám 11 národných parlamentov a situáciu vyhodnotila tak, že svoj návrh ponecháva na rokovacom stole bez zmeny. Slovenské predsedníctvo je pripravené intenzívne pracovať na tomto návrhu, komunikovať so všetkými členskými štátmi a pokúsiť sa vo vzájomnej spolupráci nájsť kompromisné riešenie, respektíve text smernice, ktorý by bol široko akceptovateľný. Diskusia na pracovnej skupine v Rade EÚ bude pokračovať k tejto téme hneď 2. septembra. Významný legislatívny návrh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je revízia smernice o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením karciogénom a mutagénom pri práci. Látky uvedené v zozname návrhu majú dokázateľný negatívny vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Zadefinovanie maximálnych hodnot pri jednotlivých látkach a ich následné dodržiavanie prispeje k obmedzeniu rizika vystavenia pracovníkom týmto nebezpečným substanciám a v konečnom dôsledku tak prispeje k väčšej ochrane pracovníkov. Chceme nadviazať na dobre rozpracovaný text návrhu smernice po holandskom predsedníctve a pokúsiť sa dosiahnuť všeobecné smerovanie na oktobrovej rade ministrov EPSCO. Sme pripravení intenzívne komunikovať s Európskym parlamentom a spolupracovať so spravodajkyňou pre tento návrh pani podpredsedníčkou Máriou Ulskok s cieľom dosiahnuť dohodu čo možno najskôr. Zároveň vítam iniciatívu Európskej komisie postupne aktualizovať európsku legislatívu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a konkrétne som rád, že Európska komisia už oznámila predloženie návrhu smernice E, s druhým zoznamom karciogénnych látok do konca tohto kalendárneho roka. Problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa budeme venovať aj na odbornej konferencii 24. a 25. októbra v Bratislave, ktorá bude venovaná zlepšeniu kultúry prevencie e, na meniacom sa trhu práce. Cieľom podujatia je zamerať sa na zvyšovanie povedomia o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ako aj na získavanie potrebných zručností pre vzdiela- e, zvládanie rizik vyvolaných novými technológiami a formami zamestnávania, zohľadňujúc e, pritom e, starnutie pracovnej sily. Ďalším významným legislatívnym návrhom, ktorému bude slovenské predsedníctvo venovať značné úsilie v rokovaniach, je Európsky akt o prístupnosti. Je to právne komplikovaný návrh, ktorého cieľom je dosiahnuť lepšie fungovanie vnútorného trhu, zníženie prekážok cezhraničného obchodu a predovšetkým zlepšenia postavenia osôb so zdravotným postihnutím a lepšie uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania v prístupe k výrobkom a službám. Ambíciou slovenského predsedníctva bude na pracovnej úrovni prispieť k úpravám a zmene textu, aby sa dosiahla väčšia právna istota a znížilo administratívne i finančné zaťaženie hospodárskych subjektov a orgánov dohľadu. Okrem legislatívnych návrhov sa bude slovenské predsedníctvo venovať aj viacerým nelegislatívnym témam. V prvom rade to bude reflexia k uplatňovaniu záruk pre mladých. V oktobri očakávame správu Európskej komisie, ktorá by mala zhodnotiť uplatňovanie záruk pre mladých a na ňu nadvezujúcu iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí pokračovanie iniciatívy zamestnávania mladých aj za horizont roku 2016 považujeme za veľmi dôležité, predovšetkým pre členské štáty, ktoré sa stále boria e, s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí. Slovensko sa k týmto iniciatívam stavia pozitívne, keďže samotné má skúsenosti s dobrou implementáciou tohto programu a jeho výraznej pomoci v oblasti integrácie mladých ľudí na trhu práce. Slovenské predsedníctvo bude pracovať na záveroch rady, ktoré by zvýraznili pozitívny dopad odporúčania pre zamestnanosť mladých, jeho praktické uplatnenie a podporilo pokračovanie tejto iniciatívy vrátanie jej financovania zo zdrojov Európskej únie aj po roku 2016. Téma mladých ľudí a ich plnohodnotného uplatnenia v živote bude rezonovať aj počas konferencie v dňoch 10. a 11. októbra tohto roku o zlepšení postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmeny. Na tomto podujatí očakávame okrem politických predstaviteľov účasť práve mladých Rómov, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti názory, ako lepšie pochopiť súčasnú situáciu rómskej menšiny v Európe, či zviditeľniť aktivity rómskej mládeže. Diskusia bude venovaná aj návrhom, ako riešiť problémy rómskej menšiny na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Okrem konferencie sa téma integrácie Rómov vráti späť na pôdu rady. Chcem reagovať formou záverov rady na správu Európskej komisie k uplatneniu národných e, stratégií integrácie Rómov a plnenia odporúčania a efektívnych opatrení integrácie Rómov. Rómovia napriek tomu, že sú menšinou a v mnohých aspektoch znevýhodnenou skupinou obyvateľstva, sú plnohodnotní občania Európskej únie so všetkými právami i povinnosťami občanov EÚ. Budeme presadzovať, aby rôzne problémy v rámci Európskej únie neodsúvali problematiku Rómov do ústrania a podporovať angažovanosť samotných Rómov pri riešení ich problémov. Jedným zo zásadných problémov, s ktorými sa stretávame aj v prípade Rómov, je dlhodobá nezamestnanosť. Samozrejme, netýka sa to len tejto mešiny, ale hovoríme o celospoločenskom probléme, s ktorým bojuje viacero členských štátov. Slovensko nevynímajúc. Neformálne zasadnutie výboru pre zamestnanosť sa bude venovať práve tejto téme a formálne by mal schváliť indikačný rámec pre monitorovanie odporúčania k integrácii dlhodobo nezamestnaných občanov na trh práce. Rovnako chceme diskusiu o uplatňovaní tohto odporúčania viesť aj na oktobrovej rade EPSCO v Luxemburgu. Verím, že sa ministri práce e, že disponujú skúsenostiami splnenia opatrení týchto politík, ktoré prispievajú k obmedzovaniu dlhodobej nezamestnanosti a prispievajú k rýchlejšej integrácie dlhodobo nezamestnaných ľudí na trh práce. Práve výmena skúseností v podobe e, praxe môže inšpirovať aj ďalšie členské štáty, aby využili podobne fungujúce praktiky. K zvýšenej miere zamestnanosti, a to predovšetkým žien, jednoznačne prispieva aj dobre nastavená politika zosúľaďovania súkromného, rodinného a pracovného života. Sledujeme prácu Európskej komisie v tejto oblasti a očakávame skoré zverejnenie jej iniciatívy reagujúcej na výzvy zosúladenia práce a súkromia, ktorým čelia predovšetkým pracujúci rodičia a opatrovatelia starajúci sa o svojich príbuzných. Cením si spoločnú iniciatívu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ktoré vypracovali návrh správy o vytvorení podmienok na trhu práce e, priaznivých pre zosúľaďovanie pracovného a súkromného života. Očakávaná iniciatíva by mala prispieť k zvýšeniu účasti žien na trhu práce, modernizáciou a prispôsobením súčasného právneho a politického rámca Európskej únie eh, terajšiemu trhu práce, k lepšiemu využívaniu rodinného a pracovného života rodičov s deťmi alebo inými závislými príbuznými a k lepšiemu rozdeleniu povinností týkajúcich sa starostlivosti medzi ženy a mužov, aby sa posilnila rovnosť žien a mužov na trhu práce. Slovenské predsedníctvo zorganizuje konferenciu na tému zosúľaďovanie pracovného a súkromného života v meniacej sa spoločnosti v dňoch 20. a 21. septembra tohto roku v Bratislave. Diskusia expertov bude venovaná okrem iného i skúmaniu možnosti modernizácie existujúcej legislatívy tak, aby zohľadňovala meniace sa spôsoby organizácie práce a nové trendy, ktoré sa prejavujú na trhu práce. V nasledujúcich mesiacoch bude slovenské predsedníctvo hostiť viaceré konferencie, neformálne stretnutia a podujatia, ktoré budú mať za cieľ nielen ponúknuť pokrok v konkrétnej téme, ale tiež komunikovať pozitív, pozitívnu agendu Európskej únie smerom k občanom Európskej únie. Práve zviditeľnenie prínosov a konkrétnych praktických aspektov, ktoré ponúka Európska únia, musia byť zrozumiteľne a jednoducho vysvetľované a komunikované smerom k občanom Európskej únie. Mnohokrát Média zneužívajú svoje postavenie na negatívnu propagáciu a kritiku aktivít i iniciatív prichádzajúc, prichádzajúcich z Európskej únie a tým ponúkajú veľakrát skreslený až klamlivý pohľad na činnosť Európskej únie, ktorým sa mnohí občania stotožnia. Ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny predsedajúcej krajiny vidím veľký potenciál práve v našich sociálnych témach, ktoré sa týkajú každého jedného občana Európskej únie. Práve témy zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, ochrany pracovníkov sú dôkazným, úspešným projektom Európskej únie a to by mal byť signál, že európska integrácia má význam, zmysel a oplatí sa v nej ďalej pokračovať. Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. Herr Minister, recht herzlichen Dank. Srdečná vďaka, pán minister, za úvodné slova. Postup vo výbore EMPL je vždy taký, že najprv udelím slovo koordinátorom jednotlivých politických skupín a potom v druhom kole e, dostanú priestor členovia výboru. E, môžu formulovať svoje pozície alebo mať doplňujúce otázky. David Káza za EPP je prvým rečníkom. A to na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme, pán minister, že ste prijali naše pozvanie, že ste tu dnes s nami. Spomínali ste e, opatrenia na vytváranie pracovných miest a ako všetci vieme, e, slovenské predsedníctvo v rámci svojich prác e, cez evaluáciu existujúceho rámca v EÚ sa bude snažiť podporiť zamestnanosť mladých. E, toto vítam. Je to určite dobrá priorita pre moju e, politickú skupinu i pre e, Európsky parlament, tento boj proti nezamestnanosti mladých. Práve nezamestnanosť mladých v mnohých členských krajinách, v mnohých regiónoch viac než v iných bola pociťovaná výrazne. Dám vám príklad – nezamestnanosť mladých, e, napríklad v Slovensku, na Slovensku, vo vašej krajine, asi 25%, ak sa nemýlim, e, pričom sú tu ale veľké regionálne e, rozdiely, až 40% v niektorých regiónoch. Aký je váš názor E, na hľadanie efektívnych spôsobov, ako riešiť nezamestnanosť mladých osobitne v regiónoch, kde je jasné, že dodnes e, používané politiky neboli dostatočne účinné. Ďakujem. Ďakujeme za e, SAD Juta Steinruck. Ďakujeme, pán minister, že ste tu dnes s nami. Z vašich slov e, vyvodzujeme, že sa e, do širokej miery zaoberáte témami, ktoré nás tu v výbore pre zamestnanosť tiež zamestnávajú. E, na tom či onom mieste by som mala snáď ešte predstavu vidieť konkrétnejšie príklady, ako si predstavujete boj proti nezamestnanosti mladých. Boli tu mnohé experimenty, čiastočne úspešné, čiastočne s menším úspechom. Čo e, vy chcete zmeniť, aby sme e, sa tu zlepšili, pokiaľ ide o boj proti dlhodobej nezamestnanosti. Komisia tu e, vydala oznámenie. Čo chce urobiť slovenské predsedníctvo konkrétne v tejto veci? Dlhodobá nezamestnanosť existuje vo všetkých e, európskych krajinách pri veľkou mierou. Teším sa tiež tomu, že ste hovorili o technickom pokroku a vytváraní rámcových podmienok. Ako chcete digitalizáciu budúcnosti a jej dopady na pracovný trh a tiež na sociál, e, sociálne systémy e, a tiež dopady na sociálne teda systémy členských krajín. Ako to chcete všetko tvárniť? To sú všetko veci, ktoré sú pre nás rovnako dôležité ako spravodlivá mobilita na európskom pracovnom trhu, z časti tu máme e, rozdielne názory. V každom prípade e, ide o to e, mať vždy v centre pozornosti pracujúcich. V niektorých členských krajinách sú vykoristovaní, ich práva nie sú im vôbec prisudzované, tie, ktoré im prináležia. Je tu určite viacero príkladov, nie len tento balíček, kde Musíme pracovať na tejto problematike, aby sme tu nemali hospodárskú súťaž alebo súťaž o tie najlacnejšie pracovné miesta, ale o pracovné miesta s najlepšou kvalitou pre budúcnosť, aby e, e sme si konkurovali nie e, navzájom, ale aby spolupracovali členské krajiny. Verím, že spoločne nám pomôžete pracovať na e, pozitívnej Európe, Európe, ktorá nezastáva len hospodárske záujmy, Eh, chcem tu spomenúť eh, prekvitajúcu konjunktúru, vnútorný trh, to je všetko dôležité, ale eh, rovnako dôležité sú i ľudia, ktorí žijú v Európe a ja verím, že ak vy tvrdíte, že média často šíria zlý názor o Európe, možno sú to niekedy i politici, ktorí, ktorých úvahy, ktorých príspevky médiá preberajú, Eh, určite v nás máte partnera eh, smerom k vytváraniu spravodlivého európskeho eh, pracovného trhu. Teraz Ulrike Tribezius za EKR. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme i vám, pán minister, za to, že dnes ste tak podrobne prezentovali, ako slovenské predsedníctvo si predstavuje pri blížiace sa mesiace. Mnohé aspekty ste pomenovali celkom jasne. Rada by som ešte od vás vedela, čo si o témach, ktoré nás tu e, vo výbore EMPL často zamestnávajú. Mnohé ste spomenuli, nezamestnanosť e, mladých, dlhodobá nezamestnanosť a tak ďalej. Sme e, si zajedno v tom, že vytváranie nových pracovných miest je veľkou výzvou, má veľký význam kde vy v rámci slovenského predsedníctva vnímate priestor pre konkrétne politické opatrenia, aby inovácie a e, rozvoj obchodu boli podporované, aby sa tu vytvárali nové pracovné miesta. A ako by sme my mohli proaktívne e, odstraňovať bariéry a prekážky, ktoré existujú a ktoré bránia e, ex, expanzii podnikov alebo ktoré bránia zakladanie nových podnikov. Ako by sme tieto prekážky mohli odstrániť, aby v budúcnosti vznikalo viac pracovných miest? A druhý bod potom ktorý je mne veľmi blízky. Je tu návrh Európskej komisie na zlepšení bezbariérový prístup a ako by sa mohol e, zlepšiť e, spoločný trh, aby určité produkty a služby boli lepšie disponibilné, aby e, osoby s postihnutím alebo starší občania mali eh, ľahší prístup k tomu, aby mohli zohrávať aktívnejšiu úlohu v spoločnosti a aby mohli aktívne sa podielať na pracovnom trhu. Informácie slovenského predsedníctva k tejto téme sú doteraz veľmi sporé. Je tu eh, samozrejme len tá výpoveď, že považujete za bezbariérový prístup za dôležitý. Eh, bola by som rada, keby ste pohovorili o tom, aké prekážky konkrétne vnímate, ako by sme ich my mohli, ako by sme v tejto veci my v Európskom parlamente vás mohli podporiť. Ďakujem. Ďakujeme za skupina Alde, teraz Marian Harkin. Ďakujem veľmi pekne. E, e, Vítajte pán minister, tu vo výbore. Teším sa e, na dobrú spoluprácu s vami. V prvom rade keď sa pozrieme na ten celkový program, hovoríte o troch bodoch, dosahovanie e, uchopiteľných cieľov, prekonanie e, fragmentácie a zameranie na občanov. Tá prvá a tretia priorita, tu veľmi e, zdôrazňujete tú potrebu, že musíme demonstrovať občanom, že ten spoločný európsky projekt, európske projekty majú pozitívny dopad na ich životy a sami ste, ste o tom hovorili, keď ste hovorili vaše slova. Je to veľmi dôležité, pretože ja by som v každom prípade rada vedela, či máte špecifické návrhy o tom, ako zamýšľate to, to dosiahnuť a komunikovať toto občanom. To je moja prvá otázka. A pokiaľ ide o otázky e, ako e, vysielanie e, pracovníkov a zručnosti, to prenechám kolegyni Martine, ale mám ešte ďalšie otázky. Hovorili ste o e, zákone o e, pr- prístupe Hovorili ste e, o možnosti zvyšovať e, právnu istotu a znížiť e, administratívne zaťaženie pre malé a stredné podniky. Myslím si, že ten prístup by mal byť o tom, že odstránime bariéry, ten Európsky akt o prístupnosti. Všet, vieme, že čísla tu narastajú. Dúfam, že v vašom názore na túto vec bude vidieť rovnovážnosť E, pokiaľ ide o voľný pohyb pracovníkov na spoločnom trhu a koordinácia sociál, e, systému sociálneho zabezpečenia. Mohli by ste prosím nám dať také krátke rezume toho, čo sa deje, pretože sú tu rôzne návrhy v kontexte Brexitu. Rada by som e, počula, čo, je, čo sa deje, čo sa nedieje, čo už neplatí, čo je stále disponibilné. A potom v neposlednej miere evaluácia účinnosti záruky pre mladých a tu by som e, e, rada povedala záverečné e, slova, ktoré sa týkajú významu vzdelanej ekonomiky. Mohli by sme to nájsť niekde v programe predsedníctva. Teraz za GUE NGL, pani Kari. Vítajte, pán minister, a ďakujem vám za to, že ste prišli. Ďakujem za to, že nám vysvetľujete, aké plá, e, plány slovenské predsedníctvo má. Je veľmi užitočné mať takýto priamy e, dialog s predsedníctvom. Mám dve konkrétne otázky. Pokiaľ ide o smernicu o vysielanie pracovníkov, tá sa už spomenula, ale rada by som počula trošku do detailu, akú pozíciu má predsedníctvo, aké očakávania, pokiaľ ide o rokovania. Samozrejme, že výsledky sa nedajú predpovedať, ale ako vyzerá tá situácia teraz a tu. A potom všeobecná otázka k sociálnemu dumpingu. V tomto výbore máme správu, ktorú sme v júni prijali a tá v septembri e, bude na pléne príjmaná. Obsahuje mnohé prvky, ale ide v nej o to, vytvoriť dobré pracovné podmienky pre zamestnancov. Aké e, úvahy má predsedníctvo o tom, čo možno nad rámec smernice o vysielaní pracovníkov ešte e, urobiť, ako možno pracovné podmienky občanom zabezpečiť a e, vylepšiť. A ako to vyzerá so sociálnymi partnermi? Mali by sa zapájať tým či oným spôsobom? Ďakujem. Ďakujem teraz e, za zelených pani Lambert. Ďakujem. Ja by som tiež rada e, e, privítala pána ministra. Len podporím slova pani Harkin, pokiaľ ide o to, že ľudia cítia potrebu Európska únia, že Európska únia pre nich pracuje, akú, akákoľvek jej sociálna situácia. Kladem si otázku, možno by ste mohli pohovoriť o tom, ako vy vnímate vaše priority, pokiaľ ide o e, váš koncept k tomu pilieru sociálnych, sociálnych práv to je tiež momentálne konzultované. Kde je podľa vás možnosť e, pomôcť e, nasmerovať, nasmerovať tento návrh správnym smerom. Takisto by nás zaujímalo to, e, alebo zaujímavé, čo hovoríte o stratégii pre inklúziu Rómov a takisto ich zdravie a bezpečnosť. Toto bolo čosi, čo sa ministri vždy chceli skôr zbaviť, než to rozvíjať. Hovorili ste o tej preventívnej dimenzii, nových zručnostiach a otázke tranzície. To všetko ste prepojili s tou digitálnou ekonomikou, ale pre tento výbor v parlamente je dôležité. My tiež riešime tú tranzíciu to z toho pohľadu, kde to zapadá s otázkami, ako je to efektívne narábanie so zdrojmi, s energiami, celé, celé tie otázky transformovania ekonomiky, aby bola e, ekologickejšia a trvalo udržateľnejšia Takže vás, e, by som vás poprosil, aby ste pokomentovali, kde vy vnímate e, e, tieto sektory, priority týchto sektorov, nové pracovné miesta v súvislosti s tými zmenami, ktoré sa dejú v týchto oblastiach. Opätovne my ako parlament môžeme zdôrazniť, že veľmi radi budeme s vami spolupracovať pri rozvíjaní ďalších nápadov. Napríklad tá agenda nových zručností nie veľmi zohľadňuje tento sektor hoci my ako výbor sme v tejto oblasti boli veľmi aktívni. Ďakujeme eh, FDD zástupkyňu za FDD nevidím, takisto nie Dominik Martin a tým pádom si myslím, prejdeme hneď ku druhému kolu, aby sme boli synergickí. Ďalšia prihláška, to je eh, Elizabeth moran Chantier, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme pán minister za to, že ste nás poctili svojou prítomnosťou, že nám tu prezentujete vašu víziu v programu slovenského predsedníctva. Položím vám tri otázky. Prvá sa týka revízie smernice vysielania pracovníkov. Je tu problematika e, Mhm. kde ste sám povedali, že sa máme vyhnúť e, fragmentácii. Akú chcete v rade použiť pracovnú metódu, aby sme sa vyhli tejto fragmentácii, pretože momentálne sme veľa hovorili o, skôr o opozícii, ktorá sa tu črtá, e, pokiaľ ide o procedúru e, tej žltej kartičky, než o skutočnej vôli, vôli pokročiť v tejto smernici, ktorá je hlavným pilierom, jedným z pilierov sociálnej Európy. Druhý bod potom sa týka evolúcie e, v pracovných miest, e, profesionálnych pozícií. Hovorili ste o tomto e, bode. Tých 10 naj, naj, najčastejších zamestnaní dneška neexistovalo pred desiatimi rokmi. Je to veľký zdroj je to, je to boj, zápas s časom. Ako si myslíte, že počas slovenského predsedníctva môžeme zrých, zrýchliť tento tento, tento beh, eh, ako možno rekvalifikovať v tomto tempe eh, nezamestnaných. To je pre mňa veľmi dôležité. A tri, tretia otázka sa týka sociálnych fondov, ktoré pomáhajú eh, znovu zapojeniu nezamestnaných do pracovného procesu. Budete pripravení ich obhajovať rezolutne, aby sa nezamieniali s koheznými fondami aby v centre našich e, snách zostal vždy ten ľudský kapitál. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz uh, Michaela Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán minister. Teší ma, že som si vypočula váš prístup k tejto problematike. Myslím, že ste pokryl zásadné témy. Mám tu dve otázky. Prvá, uh, nemôžem sa vyhnúť veľmi diskutovanej smernici o vysielaní pracovníkov. Vy ste tu predniesol svoju ambíciu získať určitý konsenzus, pokúsiť sa o konsenzus, o východisko z tejto situácie, kedy je tu naozaj 11 stanovísk, žltých kariet, nesúhlas. Na jednej strane eh, niektorých členských krajín, na druhej strane komisia, ktorá zotrváva na svojom stanovisku. Rada by som sa vás spýtala, či už dnes viete povedať, akým konkrétnym smerom a aký konsenzuálny návrh by sa dal predložiť a či uvažujete eh, o tom, či predložíte na eh, prehľad o implementácii implementačnej smernice z roku 2014, pretože my vieme, že eh, teraz v júli 2016 bol, bola lehota, členské krajiny implementujú a jedna z výhrad bola tá, že neprebehlo e, vyhodnotenie implementácie a preto sme, preto považujeme túto novú smernicu za predčasnú pred vyhodnotením implementácie existujúcej legislatívy pre vysielanie pracovníkov. Takže otázka znie, či počítate s týmto vyhodnotením. A druhá otázka smeruje k téme e, zľadevania rodinného a pracovného života Veľmi ďakujem za to, že táto téma, že túto tému chcete riešiť. Hovorili ste o modernizácii. Chcela by som vás upozorniť na to, že považujeme v niektorých správach, ako ste spomenul, sa hovorí o tom, že nie je docenená práca rodičov, ktorí sa starajú o deti. Jeden z rodičov pracuje, druhý sa stará, takže skrátka práca doma, práca opatrovateľov, rodičov nie je dostatočne hodnotená. Rada by som sa vás spýtala, či máte konkrétny návrh práve napríklad v oblasti zlaďovania rodinného a pracovného života. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Blinkevičiute. Blinke. Pane ministre, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. E, Ďaká za vašu návštevu v našom výbore. Na našom zasadnutí Slovensko preberá predsedníctvo v zložitom období. Je to vaše prvé predsedníctvo. Zo srdca vám preto e, želám e, maximálny úspech pri posilovaní našich, našej spoločnej rodiny. dlho pracujeme na otázkach zamestnanosti mladých a prijali sme určité rozhodnutia o záruke pre mladých, určité finančné rámce. Ale nemyslíte si, pán minister, že veľká časť mladých ľudí jednoducho nemôže nájsť pracovné miesta a emigrujú do iných krajín e, v EÚ alebo mimo EÚ len preto, že neriešime otázku chudoby e, detí pretože jedno z, e, zo štyroch detí v EÚ žije v chudobe. Je to veľmi, veľmi zlá situácia. E, Prijíma Slovensko nejaké kroky v tejto oblasti? Ďalšia otázka, ktorú ste spomenuli, a spomenuli to i kolegovia, je e, otázka, že náš výbor pre zamestnanosť a e, výbor pre práva žien spolu sme prijali správy ku koordinácii alebo zľaďovaní e, súkromného a profesijného života. Teší ma, že v tejto veci v septembri e, ste tomu zasvetili konferenciu. Ale čo si myslíte, že by ste mohli urobiť konkrétne počas vašeho predsedníctva, pokiaľ ide o zosúladenie profesijného a rodinného života. My v Európskom parlamente sme žiadali e, Európsku komisiu, aby predložila štyri e, návrhy smerníc, veľmi dôležitých na to, aby sme chceli dosiahnuť pokrok v zľadovaní týchto dvoch sfér života. A tretia otázka, ktorá je pre mňa dôležitá. Moja krajina, Litva, pre nás je veľmi dôležitá smernica o vysielaní pracovníkov. Litva, ako aj susediace krajiny, túto smernicu zablokovala Nemyslíte si, že počas vašeho predsedníctva by sme mali e, viac diskutovať o tom, prečo sa toto deje? Prečo? Čo množstvo krajín e, nerobí nič preto, aby zvýšili e, mzdy pre diaľkových vodičov, namiesto toho, aby sa zameriavali na otázku diet a tak ďalej. Potrebujeme pokrok v tejto problematike. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Agnes Jungerius. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, takisto by, vám, e, by som vám rada zaželala veľa úspechov e, pre e, vaše predsedníctvo. Holandsko vám, tak povediac, odovzdalo štafetu. Ide teda o moju členskú krajinu tak sme vám odovzdali niektoré problémy. E, želám vám tu veľa úspechov. Tešilo ma, že ste e, spomenuli to, že e, sú dôležité sociálne otázky, že sú dôležité pre občanov. Takto možno povedať. A ja si myslím, že sociálne otázky sú pre občanov nesmierne e, dôležité a to je pre nás dôležitý východiskový bod. Vy ste povedali, že 2. septembra pracovná skupina v Rade chce predložiť e, e, z alebo chce začať s prácami na smernici o vysielaní pracovníkov. Máte nejaké predstavy o tom, ako to bude vyzerať počas slovenského predsedníctva. Dospejeme už k záverom, ste až taký optimistický. V každom prípade musíme e, dosahovať kompromisy. Rada by som počula vaše, vaše e, slova k tomu a mám tu i e, ďalšiu tému, tému, ktorú ste nespomenuli. Hovorili ste o boji proti chudobe, ale mali by sme premýšľať i o stratégiách e, smerom k tomu, ako v mnohých oblastiach Európy môžeme prispieť k tomu, aby e, zamestnanci e, mohli, pracujúci mohli zvýšiť svoju kúpnu silu, pretože hospodársky vývoj v Európe E, tak ružovo zatiaľ ešte nevyzerá. Myslím si, že by sme posilnením sociálneho dialogu by sme mali e, e, smerovať k posilneniu. Pán Kukan teraz. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Chcel by som vás tiež srdečne privítať na dnešnom zasadnutí tohto výboru. Pre jeho členov, ako to ostatne povedal náš pán predseda hneď na začiatku, je veľmi dôležitá takáto príležitosť diskutovať s ministrom, členom vlády predsedajúcej krajiny, ktorá bude stanovovať priority v politike zamestnanosti a mnohých ďalších otázkach, tak ako ste ich spomenuli v svojom expoze. Ja mám dve otázky, o tej prvej sa tu už hovorilo, smernica o vysielaní pracovníkov. Kolegyňa Šojdrová to spomenula. Ja si myslím, že klásť si za cieľ dosiahnuť konsenzus a jednotné stanovisko všetkých členských štátov únie je príliš ambiciózne. Choďme radšej po zemi a dávajme si realistické ciele. Fakt je, že tie stanoviská sú veľmi rôznorodé, tak sa sem spýtať, či slovenské predsedníctvo má nejakú stratégiu, taktiku, návrh, víziu, alebo nebude aj nejaký tajný recept, ako túto otázku jednoducho posunúť dopredu. To už by bol podľa mňa úspech alebo výsledok. Druhá otázka súvisí s mojou agendou v tomto výbore. Slovenské predsedníctvo má vo svojich prioritách podporu zamestnanosti mladých. Mňa zaujíma, čo s podporou zamestnanosti starších, seniorov, napríklad pri, s podporou podnikania osôb starších 50 rokov, alebo pri rozvoji striebornej, alebo ak chcete, striebristej ekonomiky. A samozrejme, ako budeme pomáhať odstraňovaniu všetkých vekových diskriminačných opatrení pri hľadaní zamestnania. Ďakujem pekne a želám vám na tej európskej stoličke, čo teraz sedíte, úspech. Ďakujeme pekne. Teraz pani Dlabajová. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem, vážený pán predseda. Pán minister, vítam vás a som hrdá na to, že môžeme komunikovať so susednou krajinou, ktorá predseda Európskej únii. Mám tri rýchle poznámky. Prvá už spomenutá bola kolegyňou Harkin. Ide o záruku pre mladých. Ja veľmi si vážim toho, že vašou prioritou je preskúmať efektivitu záruk pre mladých, pretože naozaj sa musíme pozerať na konkrétne výsledky, konkrétnu pridanú hodnotu týchto programov a pozrieť sa na to, či efektivita e, tam bola predtým, než budeme financie zvyšovať. Odporúčujem vám, aby ste sa pozreli i na konkrétne pripomienky a odporúčanie Európskeho účtovného dvora, ktorý sa touto témou intenzívne zaoberal. Mojím druhým bodom je otázka, pokiaľ ide o zručnosti a a kvalifikácie. Jedným z veľkých cieľov e, európskej politiky a slovenského predsedníctva je spáť tieto požiadavky s, s požiadavkami trhu práce. Ja sa tým zaoberám od začiatku pôsobenia v parlamente. Ide mi o to, aby tu bola intenzívna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, priemyslom, podnikami a zamestnávateľi by mali byť viac zapojení do komunikácie s verejnými inštitúciami, aby sme lepšie pochopili, aké budú požiadavky e, na budúce zručnosti tiež prepojenie teória praxe v školstve. Vy máte skúsenosti vo vašej krajine s týmto. Bolo by zaujímavé posilniť trochu výmenu dobrých skúseností, pozrieť sa na to, ktoré krajiny čo ako robia a pozrieť sa na konkrétne príklady dobrej praxe. Tiež ma zaujíma, ako budete motivovať členské krajiny, aby aktívne implementovali agendu Európskej komisie pre nové zručnosti. Určite to bude vaše predsedníctvo riešiť. Posledná otázka už viackrát zaznela a to je revízia smernice o vysielaní pracovníkov a súvisejúce témy. Slovensko v svojom programe predsedníctva i minulé predsedníctva e, krajiny e, krajín Vyšegradskej štvorky zdôrazňovali význam voľného pohybu osôb a služieb a zjednodušenie všetkých pravidel. Slovensko bolo i jednou z krajín, ktoré zaslali odvodne stanoviska Európskej komisii. Vy viete, že našou hlavnou prioritou by malo byť zvyšovanie konkurencie schopnosti EÚ. Očakávať sa dá veľmi napätá, politicky citlivá rozprava. Podobne ako kolega Kukan sa teda pýtam, aký tajný recept má slovenská vláda a vie slovenská vláda, ako sa postaví k revízii pri zasadaniach rady. Dúfam, že to mimochodom nebude toto naše posledné stretnutie, že sa budeme stretávať častejšie a ako hovoríme v češtine, zlom vás. Sofia Ribeiro, Sofia Ribeiro. Thomas Sofia Ribeiro. Ďakujem pekne, srdečne vás vítam aj ja, pán minister, na tomto prvom stretnutí. Dúfam, že e, bude jedným z mnohých stretnutí. Tešíme sa na spoluprácu s vami a chcela by som vám položiť dve otázky, ak dovolíte. E, najskôr niekoľko pozitívnych reakcií tomu, že sa chcete veľmi opatrne stavať k tomu, ako občania vnímajú Európsku úniu, že musíme zlepšiť eh, našu komunikáciu s občanmi, musíme úniu lepšie propagovať. Ja som v tejto chvíli spravodajkňou Európskeho parlamentu pre Európsky semester, najmä pre otázky zamestnanosti a sociálne aspekty. Európsky parlament sa vo svojom hlasovaní v marci e, veľmi jasne vyjadril. E, očakávame ďalej správu o hodnotenia Európskeho semestra. Jasne obhajujeme rovnováhu medzi ekonomickou dimenziou a sociálnou dimenziou v Európskej únii. Európsky parlament ja som zastúpený viacerými výbormi e, v zaujímavých stanoviská k európskemu semestru a sú to veľké rozdiely medzi tým, ako to vníma Európsky parlament a ako to vníma Rada. E, v členských štátoch neustále počúvame rôzne usmernenia, e, rôzne pokyny pre rozpočtové spravovanie, ale sociálna dimenzia sa často stráca. Myslím, že Rada EPSCO aj Európsky parlament by mali nájsť nejakú inú formu spolupráce. V tejto chvíli totiž to občania vnímajú tak, že sa Únia venuje len ekonomickým otázkam. V každom prípade ekonomika nebude fungovať bez sociálnej dimenzie, bez ľudí. Musíme tiež eh, zaistiť dostatočnú kontinuitu z hľadiska dostupnosti sociálnej ochrany našim občanom, keď sa pozeráme eh, na vysokú úroveň nezamestnanosti, najmä vysokú nezamestnanosť mladých a dlhodobo nezamestnaných E, taktiež starnúca pracovná sila. Toto všetko sa netýka len mladých ľudí, teda budúcich generácií, ale týka sa to aj ďalších generácií po nich do budúcna. Keď hovoríme o sociálnej Európe, zahrňa to presne aj toto. Chcem sa opýtať, či pán minister chcete niečo urobiť pre obhajovanie sociálnej dimenzie Európskej únie. A ďalšia poznámka Brexit. Zrejme sa už budete pripravovať na rokovania o Brexite v priebehu vášho predsedníctva. Musíme v každom prípade zaistiť, aby naši občania, ktorí už teraz pracujú vo Veľkej Británii, aby boli chránení a aby to platilo aj naopak. A tiež musíme zaistiť, aby tieto rokovania neprebiehali len na ehm, vládnej úrovni. Európania sa musia zúčastniť týchto rokovaní. Preto sa chcem opýtať, či máte nejakú stratégiu pre rokovanie o Brexite. Ďakujeme pekne. Pripomínam dve minúty, ktoré sú stanovené e, na kladenie otázky. Pán Kosa. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja mám dve otázky. Jednu ani nemusím už predostrieť, pretože kolegovia túto tému už nadhodili a to je práve smernica o vysielaní zamest- pracovníkov, teda ako bude Slovensko riešiť to, to protirečenie. A druhá otázka z mojej strany je, čítal som v programe, že je tu aj e, tzv. európsky akt, e, European Accessibility Act, že v tomto je teda akto prístupnosti, že v tomto smere e, sa plánuje tiež niečo urobiť. Otázka, aké má slovenské predsedníctvo ciele v tejto oblasti. Čiže za toho pol roka, čo by Slovensko chcelo dosiahnuť ako predsednícka krajina v tejto otázke, to sa nakoniec týka všetkých občanov únie, pretože e, bezbariérový prístup ku produktom a službám, to je vec dôležitá pre všetkých. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Brando Benifej. Um, thank you, Chair. Uh, dear Minister, I'm really... Ďakujem za slovo a pán minister, ďakujem, pán minister, je pre mňa naozaj veľkou cťou uh, opäť uh, sa mať možnosť stretnúť s vami po tom, čo sme pred niekoľkými mesiacmi sa stretli v Bratislave. Uh, váš prijav ako aj viacerí kolegovia, sa e, zmienujú o potrebe spolupráce v oblast, mnohých oblastiach a témach. Ja sám by som sa rád opýtal na možnosť a potrebu vytvorenia e, nejakého poisťovacieho fondu v rámci EÚ. Pravde by išlo o krajiny, kde je vysoká nezamestnanosť respektíve dochádza k asymetrickej ekonomickej fluktuácii. Že v čase krízy by toto fungovalo ako cenný nástroj v rámci jednotnej meny, pomohlo by to sociálnej kohezii. E, talianský minister e, poukázal práve aj v rade, aj v parlamente veľmi zaujímavý návrh ohľadne tejto témy. Nie som sám v tejto miestnosti, ktorý je za zavedenie takejto schémy z hľadiska makroekonomického, Myslím, že aj z politického hľadiska je to veľmi dôležité pre európskych občanov, aby sa e, zo strany EÚ prijímali konkrétne kroky v záujme sociálnej Európy. Rád by som vedel, či slovenské predsedníctvo chce ďalej pokračovať e, v diskusiách na túto tému, a jednak s vládami jednotlivých štátov, ale aj v rámci Európskeho parlamentu a či sa hodla zaberať aj týmito finančnými otázkami. Ďakujem vám vopred za odpoveď. Ďakujeme pekne, Šavid eh, López. Ďakujem za slovo. A vítam vás medzi nami, pán minister. Moja otázka sa týka digitalizácie, ktorú ste spomínali vo svojom prejave. A práve niečo konkrétneho by nás zaujímalo a v našom výbore sa venujeme aj viacerým štúdiam a vieme, že existujú určité hrozby e, pre pracovný trh vo vzťahu k digitalizácii a to je robotizácia. Mm, tam to ohrozuje napríklad 15 miliónov pracovných miest treba v Anglicku. Takže sú tu aj iné javy v ekonomike, ktoré vytvárajú pozitívne celkové výsledky z hľadiska globalizácie, slobodná výmena tovaru, robotizácia a tak ďalej. Ale sú určité vrstvy obyvateľstva, ktoré vlastne trpia týmito modernizačnými procesmi. Takže aj keď celkovo je to pre spoločnosť ako plus, predsa len sú, ako vravím, vrstvy obyvateľstva, pre ktoré to nie je až také pozitívne. Takže ako my by sme mohli e, využiť nejaké kompenzačné inštitúcie alebo inštitúty. E, a to sa týka napríklad aj vnútorného trhu, ale aj medzinárodného trhu. Ako aspoň minimálne zaistiť, zabezpečiť nejaké istoty pre našich zamestnancov. To je otázka toho sociálneho piliera. Samozrejme, pán Juncker sa vyjadril taktiež k tejto téme. Čiže otázka, aké máte konkrétne myšlienky, predstavy do nasledujúcich mesiacov? Ako by ste eh, hodlali rozvíjať mechanizmy v rámci tohoto sociálneho piliera? Ďakujem. Guillaume Balas, ďakujem pekne, vážny pán minister. Ja som pre niekoľkými dňami diskutoval s ministrom práce Francúzska a opýtal som sa ho, čo sa stalo keďže e, kontroly vo Francúzsku boli e, sprísnené z hľadiska dodržovania zákona e, v otázku vnútorného trhu, najmä čo sa týka voľného pohybu pracovníkov a tiež vyslaných pracovníkov. Tieto kontroly boli naozaj sprísnené, ale zároveň sa zistilo, že celá vec je ešte o mnoho rozsiahlejšia, než sa očakávalo a že firmy, ktoré nedodržovajú zákon, sú ešte o mnoho početnejšie, než sa predpokladalo. Ministerka, a myslím, že v tomto má pravdu, e, sa domnieva, e, že je to preto, že neexistuje dostatočná ekonomická koordinácia v, Európs- v Európskej únii. Preto sa chcem opýtať, e, aké opatrenia sa navrhujú, aby sa situácia napravila. Chcem sa opýtať, akú agendu máte v pláne. Spomenuli ste, že sa aj na úrovni ministrov táto téma prejednáva. Chcem sa pýtať, či máte nejaké konkrétne e, návrhy, aby sa zlepšila koordinácia e, inšpektorátov práce a tiež, aby bolo možné zasiahnuť e, a osloviť priamo subjekty, ktoré porušujú, aktívne porušujú platnú legislatívu. Ďakujeme pekne. Teraz tady Reintke. Thanks a lot, uh, Mr. Chair, and thanks a lot, uh, Minister here. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán minister, za to, že ste prišli na náš výbor. Ja som sa len teraz vrátila z Bratislavy. Som teda veľmi nadšená, e, že sa e, stretávam priamo za zastupcami slovenského predsedníctva. E, najskôr by som sa chcela opýtať, na niečo, čo spomenuli aj kolegovia. Sice revízia smernice o vyslaných pracovníkoch je naozaj veľmi, veľmi veľkým znepokojením, bez hľadu na to, ako sa k tomu staviame. Aj my máme rôzne názory. V každom prípade všetci chceme predísť tomu, aby sa Európska únia rozdielila na východ a západ v tejto oblasti. Chcela by som požiadať nielen na pracovnej skupine eh, v rade, ale tiež v spolupráci s národnými poslancami, teda nielen v parlamentoch eh, v krajinách, eh, kde sa využila námietka, teda ktoré využili tú kartu, aj tam by bolo lepšie koordinovať, zmierňovať e, tieto diskusie, aby sa nevyhrocovali, aby sa predišlo e, takémuto e, rozdeleniu Európy na východ a západ. A moja druhá otázka sa týka iniciatívy na podporu mládeže. Veľmi ma potešilo, keď ste spomenuli konkrétnu situáciu mladých ľudí, situáciu mladých ľudí z marginalizovaných komunít. My spolupracujeme s mládežníckými organizáciami celej Európy a tie sa jasne vyjadrujú, že je potrebné e, konkrétnejšie zamerať opatrenia na niektoré vyčlenené skupiny, napríklad na Rómov. Chcem sa opýtať, či predsedníctvo podporí takéto opatrenia v kontexte vyhodnocovania e, programu na podporu mládeže. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Poslednou rečničkou bude pani Holga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Dank u, collega. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. E, s napätím očakávam, ako vy, ako predsedníctvo, teraz dosiahnete kompromis o smernici o vysielaní pracovníkov. Je to otázka totiž veľmi zložitá. I pre nás je veľmi dôležitá. Ďalej tiež pravidlá pre E, bezbariérový prístup, ako chcete odstrániť e, finančné e, a byrokratické prekážky pre malé a stredné podniky. Nechápem ale to prepojenie medzi bezbariérovosťou a, a malými a strednými podnikmi. Keď malý a stredný podnik naozaj e, chce byť bezbariérový čo do prístupu, pre postihnutých. To znamená e, to viac klientov a viac obratu. To je predsa potom prínosom pre všetkých, keď ide o bezbariérový prístup. Tak hovoríme o téme, ktorá všade by mala byť predsa automaticky spolu zohľadnená e, tie do, dodatočné náklady sú e, minimálne. Je to jednoducho cieľ, ktorý sa dá sledovať oddelenie. To po, e, tvrdili i Spojené štáty. Ja by som rača, rada počula viac slov o, od vás o tom, ako e, administratívne a finančné prekážky pre bezbarierovosť chcete odstrániť, pretože my máme dojem, že e, tieto, teraz sa to tejto skôr kladú prekážky. Ďakujeme za diskusiu. E, ako vidíte, pán minister, v našom výbore tu máme rozmanité témy, ktoré nás zamestnávajú. A keby sme mali viac času, určite by nám napadli ešte ďalšie. Máte teraz, dúfam, e, dostatok času v tých 22 minútach všetky otázky riešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Thank you very much for the floor. Snaď začnem tým, že som veľmi milo prekvapený. Keď som odchádzal zo Slovenska, viacerí novinári, aj, aj niektorí kvázi politici hovorí, prídeš do Bruselu, tam budú ešte hlboké prázdniny, nebudeš ma s ani hovoriť. O to som milej, milšie prekvapený a chcem pekne poďakovať aj za to privítanie, aj za to, že ste tu a že prejavujete záujem o témy, ktoré majú byť predmetom, respektíve sú pomenované ako priority z hľadiska e, slovenského predsedníctva. To je jedno veľké pozitívum, možno toto je ten prvý predpoklad, na čom treba meniť ten mediálny obraz Európskej únie a jeho inštitúcií, čo je jeden z cieľov, alebo čo máme záujem do istej miery v hľadiska toho nášho predsedníctva ponúknuť. Tých otázok ste položili veľmi veľa. Ja sa veľmi ospravedlňujem, nemôžem menovať každého ktorý akú otázku postavil a položil, ale pokúsim sa vo svojej odpovede zamerať na niektoré priority a v rámci toho odpovedať na tie vaše otázky. Ak bude potrebné, som pripravený v druhom kole byť eventuálne aj, aj konkrétnejší. Začať sa nedá ničím iným, ako tým, že dva roky pred prebratím toho eh, predsedníctva sme veľmi intenzívne komunikovali v rámci tzv. predsedníckého tria. Holandsko, Slovensko, Malta. Pol roka je tak malá doba a tak malý čas, že nie je možné mnohé veci otvoriť a aj ukončiť vzhľadom na potrebu hĺbšieho dialógu, komunikácie. A, práve preto, a ja som sa snažil v tom svojom úvodnom vystúpení poprvé byť relatívne dosť e, konkrétny a, a ponúknuť ten širší obraz, ale zároveň povedať a pomenovať, že my sme pokračovateľ mnohých legislatívnych aj nelegislatívnych riešení, ktorí otvorili pred nami kolegovia z Holandska. To inak ani nejde. A reálne predpokladám, že tak po nás pôjdu aj kolegovia z Malty. Viem, že je tu prítomný aj pán minister. Budem mať maximálny záujem s ním aj in, e, individuálne hovoriť, aby tie ciele, ktoré nebude možné z časového hľadiska zabezpečiť tomto našom polročnom období pokračovali a boli premietnuté do toho ďalšieho času. E, možno začnem tou otázkou, ktorá sa týka tej ambícii trošku meniť ten obraz a možno aj sa pokúsim dať z časti odpoveď na to, ako by sme to chceli robiť. E, podľa môjho názoru, a to je názor predsedajúcej krajiny súčasnosti, sa musí aj jednotlivé inštitúcie Európskej únie približovať ďaleko viac ľuďom. Prístup Slovenska k základným prioritám, či už legislatívnym alebo nelegislatívnym, je preto podmienený tým, že na Slovensku sa budú konať k týmto zásadným témam aj odborné podujatia, konferencie, kde bude prebiehať sociálny dialog, budú sa vyjadrovať odborníci a zároveň bude ambícia predávať tie výsledky, odporúčania, závery aj verejnosti. Nielen slovenskej, ale európskej. To znamená, zdvojujeme to a vieme prečo. Je to nevyhnutné, lebo tie konkrétne veci je potrebné ďaleko, ďaleko viac diskutovať na tej odbornej úrovni medzi sociálnymi partnermi a potom to môže doniesť istý výsledok a efekt. Ja mám veľmi dobrú odozvu napríklad z toho v, v, samitu neformálneho. Veľmi myslím, že vhodne sme zvolili tému digitalizácia a vplyv, nie vplyv na technické záležitosti, ale na človeka, na ľudské zdroje, na eventuálne pracovné právo, ktoré bezprostredne s týmto súvisí aj samotná skutočnosť, že tam bolo viac ako 90 prítomných samotných ministrov, ma presvedčila o tom, že sme zvolili tému, ktorá je aktuálna v každej krajine a ktorá je z hľadiska budúcnosti veľmi dôležitá, aby sa na otázky, ktoré si v tomto smere kladieme, hľadali odpovede. A budem znovu konkrétnejší. Po, po 20 rokoch som si dovolil v rámci neformálneho stretnutia ministrov zorganizovať v kontexte témy aj výjazd do konkrétnej fabriky, kde sme sa stretli a hovorili s ľuďmi, s manažmentom, ako sa zmenili podmienky po zavedení robotizácie, digitalizácie, koľko ľudí pracovalo predtým, koľko ľudí tam pracuje teraz, čo sa stalo s tými, ktorí museli skončiť prácu, pretože zaniklo to ich remeslo alebo tá oblasť, tá technológia, ktorú predtým robili. Možno znova ďalší príklad, ako to chceme robiť. A znova aj moji kolegovia, s ktorými som mal možnosť hovoriť, to privítali. Možno niečo neobvyklé, ale každopádne vzhľadom na čas, potrebu a možno aj tú ambíciu, ktorú som predtým pomenoval, pokladám to za veľmi dôležité. Takže ako byť konkrétny, ako ponúkať ten rozmer, mm, mm, by som povedal, je to spájanie, tak trošku teórie s praxou, alebo inak povedané tej legislatívy, e, s konkrétnym výkonom v jednotlivých fabrikách, kde sa bezprostredne e, tie riešenia dotýkajú konkrétnych ľudí z hľadiska ľudských zdrojov. Možno, že toto je tá cesta a to krátke obdobie, ktoré máme za sebou, ale aj to, ktoré máme pred sebou, ma presvieča o tom, že to je asi dobre. S tým šťastí dávam otázky, odpovede na niektoré otázky, ktoré tu zazneli, ako chcete niektoré veci naplňať. Opakujem ešte raz byť bližšie k ľuďom. To sa týka aj Bruselu a všetkých inštitúcií, ktoré sú tu. Som presvedčený, že mi viacerí v tomto prípade dáte za pravdu a ja už ponúkam aj nejaké konkrétne výsledky, ktoré s tým, ktoré s tým súvisia. Samozrejme, vec, ďalšia vec, tak ako na každej národnej úrovni, aj na úrovni európskej je veľmi dôležitý sociálny dialog. Bez sociálneho dialogu sa ťažko hľadajú možné kompromisy, a práve preto, keď sa tu veľmi zaznieva otázka e, smernice, a ja k nej ešte budem bližšie hovoriť, nemal som problém dať súhlas európskym odborárom, že usporiadame v Bratislave konferenciu k téme smernice a že budeme mať záujem aj tam s nimi vie sociálny dialog. I keď možno aj nie všetci zamestnávateľia, nielen odborári, majú rovnaký prístup k tejto smernici. Posledné Takéto hlasy som zachytil z Nemecka, kde zamestnávateľia tvrdia, že tá smernica je vlastne zbytočná. Práve preto o tom treba diskutovať a o tom treba hovoriť, pretože aj, aj všetky tieto skutočnosti nasledujú alebo nasvedčujú tomu, že ten dialog je veľmi, veľmi potrebný. To znamená, že sociálny dialog to je ďalší nástroj, ktorý bude v rámci toho slovenského predsedníctva dominujúci a to bez ohľadu na to, či to, či to môže alebo musí skončiť pozitívne. Bez komunikácie tá smernica sa ďalej nepohne. Možno som vyslovil skôr zbožné želanie, že dostaneme tú smernicu do pozícii takej, že môže uzrieť svetlo sveta. Ale, ale to, čo je nevyhnutné v súvislosti s tou smernicou robiť, som z časti naznačil. Pán Kukán postavil tú otázku, aké kroky. No, v prvom rade bolo potrebné počkať na rozhodnutie komisie po tých 11 žltých kartách ohľadom subsidiarity, aké zaujme stanovisko. To už dnes máme. Na základe toho začína v podstate teraz pracovať e, pracovná komisia, ktorá intencia toho zvolí ten ďalší postup tej komunikácie. No a my musíme preniesť tú komunikáciu medzi sociálnych partnerov. Tak, jak som naznačil, aj formou tých konferencií. Ja osobne si idem prvý E, taký, taký možno názorový pohľad urobiť na V4, kde sa štyri krajiny stretnú a jedna z hlavných tém je, je smernica, pretože moji kolegovia z Polska, z Česka a Maďarska sú dôležitý faktor, ktorý je treba zohľadniť a pobaviť sa o tom, kde je tá cesta, ktorá by mohla byť priechodná. Ja si možno myslím, že to môže byť aj otázke. V júni nadobudla účinnosť jedna novela, ktorá sa týka tejto smernice, ktorá e, nadobudla, nadobudla účinnosť. Možno sme mali nechať pol roka, tri štvrť roka priestor na aplikačnú prax a možno by viaceré krajiny v tomto prípade e, boli zmenili stanovisko, že čo tá aplikačná prax prinesie, pretože ideme istým spôsobom do neznáma, príjmame jedno opatrenie na druhé, bez toho, že by sme mali vyhodnotenú aplikačnú prax a účinnosť týchto vecí. Ja si uvedomujem, že takýchto problémov veľa v Európe ešte nebolo, že sa diametrálne rozdelili krajiny nové a použijem výraz staré Európskej únie. To je citlivosť politická, ktorá musí byť zohľadnená. Tu sa nedá uh, niečo na silu, na silu presadzovať. Ja som osobne presvedčený, že dialog, komunikácia na túto tému aj so sociálnymi partnermi, a možno trošku viacej načúvať aj tým krajinám, ktoré majú s tým problém, že či sa tam dá nájsť prienik, nejaký kompromis, ktorý by zabezpečil, že by tá smernica prijatá bola. Nikdy som nepochyboval, že tá smernica je potrebná. Ale dôležitý je, je konsenzus na tom obsahu a k tomu smeruje to úsilie aj niektoré konkrétne kroky, ktoré som tu pomenoval z hľadiska tej, tej postupnosti e, ja som pochopil, keď sme mali prvé stretnutie vláda Slovenskej republiky a Európska komisia, keď ma pán Juncker aj pani Thyssen oslovili, ako prvá téma, ktorá bola nanesená na tomto spoločnom stretnutí, bola, bola smernica o vysielaní pracovníkov. Už len to e, do istej miery e, dáva tomu tú váhu a tú potrebu riešenia, riešenia týchto problémov. Ale teraz, ak dovolíte, aby som bol predsa len trošku vecnejší, lebo hovorím ďaleko viac ako politik, ako, predsed, respektíve minister predsedajúcej krajiny. Možno v siedmých bodoch sa pokúsim zaujať stanovisko k tým otázkam, ktoré tu zazneli, z hľadiska kľúčových posolstiev predsedníckej krajiny k tým problémom. E, prvý akt prístupnosti. Kľúčové posolstvo je, ktoré, ktoré má záujem slovenské predsedníctvo realizovať, je preskúmanie možnosti dosiahnutia, nazvem to, všeobecného prístupu v rámci rady. Možno je to málo, ale je to veľmi dôležité pre, pre ten ďalší postup. Ďalej obsah, obsah návrhu je komplexný a preto je veľkou výzvou, vyžaduje si expertízu v niektorých oblastiach, značné konzultačné a koordinačné činnosti aj v jednotlivých členských štátoch. No a predsedníctvo považuje dobrú spoluprácu e, aj s Európskym parlamentom ako za kľúčovú pre pokrok v tejto oblasti. Ja som veľmi rád, že tá spolupráca je, svedčí o tom priama zainteresovaná z tohto výrobu, výboru aj ďalších a práve preto očakávame, že tá spolupráca by sa mala premietnúť do konkrétnych krokov smerom k rade, prípadne ku komisii. E, to, isto, to, isto, to isté miery súvisie s tými otázkami, ktoré tu zaznievali k tejto problematike. Európsky semester a jeho kľúčového posol, kľúčové posolstva, myslím, že sú úplne jasné. Ten európsky semester zahrňa veľmi veľa konkrétnych vecí. Do istej miery v niektorých oblastiach sa tak trošku čakalo na Brexit a aké závery po ňom urobiť. E, priznám sa, že som plný očakávaní od bratislavského samitu lídrov, pretože mám konkrétne informácie ako pán premiér obieha jednotlivých lídrov ostatných krajín, konzultujú sa mnohé veci. Reálne predpokladám, že tento summit musí dať veľmi veľa odpovedí na otázky, možno aj takých konkrétnych a bezprostredných, ako je podpora zamestnávania mladých ľudí, ktorá je jednou z priorít. To môže byť jedna z ďalších víziev, ktorá z tohto samitu, a nie len z hľadiska opatrení smerom Brexitu, ale k vlastným občanom, únie zaznie, e, ako ďalej finančne podporovať a pokračovať v oblasti e, možno aj pozitívnej diskriminácie smerom k mladým ľuďom s jediným cieľom, aby získali prácu, aby sa zamestnali. Vysielanie pracovníkov. Naznačil som veľmi veľa vecí, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. Ja sa priznám, že vediem aj individuálne e, konzultácie so svojimi kolegami, ale som životný optimista, hovoriť o tom, že v decembri budeme vo fáze, že môžeme pokladať túto smernicu za priechodnú, asi, asi by bolo veľmi, veľmi smelé. Ale dôležité je to, že sa o tejto e, smernici ide konzultovať a komunikovať na tej širšej báze. Naznačil som potrebu odborníkov a naznačil som potrebu sociálnych e, partnerov, ktorí sú v tejto oblasti veľmi, veľmi dôležití. Ale my pozície Slovenska, držíme si národnú pozíciu, ale zároveň robíme všetko preto, aby počas predsedníctva tá problematika a ten posun bol čo najväčší smerom k prijatia tejto, tejto smernice. Myslím, že to som jasne povedala a na tomto, na tomto aj trvám. Čo sa týka pilieru e, sociálnych práv, e, tu v, e, očakávam, že v októbri príjmeme istý spoločný postup výboru pre zamestnanosť, výboru pre sociálnu ochranu a v značnej miere posunieme ďalej túto problematiku. Hovoril som v tom svojom úvodnom vystúpení dosť podrobne o, o tejto problematike. Agenda zručnosti, no to je jedna z tém, ktorá zaznela na neformálnej rade ministrov v Bratislave, pretože to je aj o, o e, väčšej pozornosti, ktorá sa musí venovať neustále sa rýchlejšiemu meniacim podmienkam na trhu práce. Áno, vrátanie, vrátanie digitálnej gramotnosti, celoživotného vzdelávania. My nemôžeme byť v pozícii dnes, ako možno pred 200 rokmi boli tzv. rozbíjači strojov, ktorí pokladali stroje za svojich nepriateľov pri braní im práci tzv. utopickí socialisti. My sme dnes úplne inde a ďalej. My sa dnes systematicky pripravujeme na tie zmeny, a hľadáme spôsob a riešenia, ako rekvalifikovať, ako pripravovať ľudí, ktorí stratia prácu z titulu digitalizácie a zas opačne, ako pripravovať tí, ktorí prevezmú to žezlo a, a, a budú vykonávať prácu, ktorá s tou digitalizáciou a novou technológiou bezprostredne súvisí. Zadali sme v Bratislave isté úlohy odborníkom vypracovať ďaleko hlbšie analýzy. Osobne som presvedčený, že v priebehu tohto povroka sa môže stať, že pôjdu isté odporúčania, ako ďalej v tejto oblasti aj legislatívne. Dôležitá je tá analýza, aby bola pripravená, lebo e, niektoré vystúpenia v Bratislave hovorili o tom, že v priebehu niekoľkých desaťročí sa môže dať do pohybu vo svete až 400 miliónov ľudí, ktorých sa bezprostredne vplyv digitalizácie, nových technológií, robotizácií dotkne. A práve preto je treba byť celkom objektívne na to pripravený. Čo sa týka otázky systémov sociálneho zabezpečenia, dobre tu bolo povedané, e, tak trošku sa predchádzajúcom období čakalo na Brexit. My by sme asi mali úplne iné priority, keby Brexit nebol býval úspešný. To by bola asi jedna z hlavných agent, E, Rady ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá by súvisela s touto problematikou. Dnes je tá situácia iná. E, lídry musia dať jasnú odpoveď na vzťahy s Britániou, ako sa usporiadajú, ale medzi tým musí táto otázka jednoducho E, koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia pokračovať, pretože je to dlho očakávaný e, návrh a je nevyhnutné, aby zohľadnil všetky tieto zmeny, ktoré súvislom s výsledkom referenda na ostrovoch musia, musia zaznieť. No a k tej téme, ktorá sa týka zamestnávania mládeže, som sa šťastie vyjadril. Pre nás je v tejto chvíli najdôležitejšie pokračovať. To znamená pokračovať pomoci, a vrátanie hľadania finančných prostriedkov, možno, že aj vrátanie zmien e, niektorých fondov, ktoré by sa presunuli na tento účel. Doterajšie skúsenosti, vedel by som veľmi dlho hovoriť o skúsenostiach našich vlastných, e, pretože dneska nejaký 24%, sme 2% nad priemerom, ale my sme z 83 tisíc mladých ľudí, ktorí boli na Slovensku nezamestnaní ešte pred 2,5 rokmi, dospeli do štádia nejakých 30 tisíc. A to je hlavne zásluha pomoci e, týchto fondov, ktoré sme od Európskej komisie obdržali. A čo je najdôležitejšie pri týchto, pri týchto projektoch, je dôležité merať efektívnosť. Uplatnili sme a išli sme len do, do projektov toho charakteru, ktoré majú e, dlhotrvajúcu efektívnosť. A tá je taká, že 84 mladých ľudí, ktorí sa zamestnalo prostredníctvom týchto fondov, respektíve týchto projektov, po uplynutí nejakej tej motivačnej doby prospech zamestnávateľa, opakujem, 84 ľudí mladí ostalo naďalej pracovať. Bez tej podpory to znamená, že presvedčili toho zamestnávateľa a práve preto si myslím, že je dôležité v, tento, e, v týchto projektoch pokračovať a budú mať jednu z nosných priorít nášho predsedníctva. Opakujem ešte raz, reálne predpokladám, že dôjde aj k zmene finančných tokov na tento účel pre to ďalšie, pre to ďalšie obdobie. Možno toľko, ja som nemal záujem vyčerpať úplne všetky e, odpovede na tie otázky Pán predseda, ak by bolo treba na niektoré konkrétnejšie reagovať, som pripravený, ale treba vidieť jednu vec, že nové legislatívne návrhy priebehu tohto povroka reálne predpokladáme, že nepôjdu. Je dôležité pracovať na tých, ktoré sú rozplánované, s ktorými sa reálne ráta vrátanie záverov oktobrovej Rady ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny, že budú zaradené, aby e, šli do, toho, do tej implementácie, do toho, do toho procesu. A myslím si, že veľa môžu napomôcť hlavne tie odborné konferencie, ktoré k tým prioritám v Bratislave máme záujem konať, aby sa tie témy v maximálnej miere priblížili ľuďom, aby oni vedeli, aby ich oslovili a tým samozrejme vec aj vnímali poslanie úlohu jednotlivých inštitúcií eh, v rámci, v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, srdečná vďaka za vaše e, odpovede. Diskusia bola, myslím, dobrá. Dúfajme, že to nebude posledná rozpráva počas slovenského predsedníctva. Teraz budeme práve rokovať alebo hlasovať o našich pozíciách rozpočtu 2017. E, v posledných vašich úvahách ste sa o tom aj zmienili Máme tu na stole návrh e, rady s výraznými škrtmi, hlavne na tých miestach, ktoré sa tu jasne ukázali v diskusie, to je práve nezamestnanosť mladých, Európsky sociálny fond, boj proti chudobe a tak ďalej. V predpoludnejšej rozpráve e, vo výbore k tomuto rozpočtu všetci členovia výboru, alebo mnohí členovia výboru veľmi jasne ukázali, že tu vzhľadom na priority a nevyhnutnosť potrebujeme lepšiu finančnú vybavenosť. Ako to konkrétne bude vyzerať, to teraz rozhodneme, ale v tomto bude vás chcem podporiť, vašu podporu za radu, aby pri týchto dôležitých otázkach pre budúcnosť EÚ dostali oveľa lepšie prostriedky. Nemôžeme pripustiť, nemôžeme si to dovoliť, aby ďalšie generácie v Európe sme strácali. Potrebujeme tu naozaj vašu podporu. Za to vám budeme veľmi vďační. Ďakujem. So, dann machen wir kurzen Break. E, teraz krátka prestávočka. Ďakujem.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 So, können wir dann wieder anfangen? Môžeme asi začať, že, kolegovia? So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11. Teraz bod 11 našeho programu týkajúci sa rozpočtového roku 2017 všetky oddiely Máme tu hlasovací zoznam. Ich rufe auf den Kompromiss D. Najprv kompromis e, D 5677. E, Kto je za? Proti? Prijíma sa. Kompromis E 5678 za. Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 5602 za. Proti. To si prosím elektronicky overme. 5602. 5602. Hlasovali prosím všetci. U EPP vidím jeden hlas naviac. Jeden naviac u konzervatívcov. Výborne. Zamieta sa. Marin Hakin. Ospravedlňujem sa výboru i predsedovi. Zabudla som si hlasovaciu kartičku. Výrazne sa ospravedlňujem. Prosím, nejak to zohradnite v USAD e pri tých hlasovaniach, kde bude potrebná elektronická kartička. Občas sa stáva, e, ale ospravedlňujeme to nie viac ako jedenkrát na osobu. Výsledok sa tým však nemení. Zamieta sa tento bod 56-57 za hlasujme prosím proti zamieta sa 5603 za, proti. To si musíme e, e, overiť. 56.03. Haben alle abgestimmt. Hlasovali prosím všetci. Zamieta sa. Dann kommen wir zu 56.04. 56.04. Za. Proti. Zamieta sa. Preberme si to však ešte raz. 56.04. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie, zamieta sa. 56, 37 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa 56.05 za, proti. Zdržal sa niekto? Preveríme si to elektronicky. 54.05 Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím teraz hlasovanie. Zamieta sa. 5622 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 50 5638 e, poz, tie poznámky, tá časť poznámky za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 5606 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5607 za, proti. Myslím si, že tu bola väčšina, ale je to nejasné. Preverme to elektronicky. Stimmt. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 56, 40 za. Proti. To sa dá hneď preveriť. Preveríme si to. Hlasovali prosím všetci. Ak áno, končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis A 5674 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 56-59 za, proti, zamieta sa. 56-09 za, proti, Zdržal sa niekto. Príjima sa 56, 10 za. Proti. To si preveríme. 56, 10. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Zamieta sa. 56, 39 za. Proti Zdržal sa niekto? príjma sa. 56.11 za. Proti. Podľa mňa zamietnuté, ale 56.11 ešte raz. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis B. 56-75 za, proti. Preveríme si to elektronicky, kompromis B. Končím hlasovanie. Kompromis B sa zamieta a teraz hlasujeme o 56 12 za proti podľa mňa je to zamietnuté 56 60 za proti zdržali sa príjima sa 56, 69 a 28 sa vybavili. Teraz 56, 33 za, proti, zamieta sa. 56, 13 za, Päťdesiat šesť, trinásť. Ešte raz za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 56-14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 56-15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 56-15 poznámky s ústnou pozmeňujúcou poznámkou za proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 56, 17 za proti zdržal sa niekto. Podľa mňa to je prijaté. Nedobre vidím, nie celkom jasne, ako hlasujete. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 56-62 za. Proti. Zamieta sa. 56-62 poznámky za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 56-18 e, čísla za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 56, 18 poznámky za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 56, 68 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa E, kompromis, pardon, ešte 56, 19, 56, 19, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, kompromis C, 5, 6, 7, 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 56, 42 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 5621 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 5623 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 5673 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 56, 29 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 56, 56 e, je bezpredmetný. 5, 6, 3, 1 teraz. Predsa len 56-31 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 56 32 s ústnou pozmejúcou poznámkou čísla za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Teraz 56 32 poznámky s ústnou poznámkou za. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa 56, 35 za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa 56, 43 za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa 56, 51 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 56, 55 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 56, 63 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis F za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa, tým pádom Všetky e, ďalšie odpadávajú. A tým pádom sme na konci. Záverečné hlasovanie tu nie je potrebné, pretože ide o jednotlivé položky, pozície k rozpočtu. Tým pádom sme e, uzavreli toto hlasovanie. Ďakujem. A teraz sa dostávame k ďalšiemu hlasovaniu. Punkt 12, haben wir nur eine? Durchführung der Vereinbarung zwischen dem Allgemeinen Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Europäischen dohoda medzi e, spoločnými združeniami Plnospodárskeho zväzu a taktiež Národných združení pre rybolov z 21. maja 2012 je znení pozmenenom z 8. maja 2013. Ide tu o výkon e, dohody v sektore rybolovu. Konkrétne z roka 2007 je dohodu uzavretú medzi Všeobecnou konfederáciou podporských družstiev a tak ďalej. Viem, že som to prečítal veľmi rýchlo. E, tlmočníci sa zrejme netešili, ale v každom prípade e, takýto sedemriadkový názov sme tu už veľmi dlho nemali. Takže Všetci vedia, kde sme. Sme pri bode 12, odsek 1. Návrh 12, to je za, proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo zabietnuté, ale preveríme si. Hlasovali všetci, prosím. Zamietnuté. Kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 16. Za? Proti? Myslím, že bol zamietnutý. Ak nie sú námietky, takže zamietnutý 19 za proti. Overíme si 19. Videl som príliš malo rúk. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 26 hlasov za, 26 proti. Zamietnuté 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Kompromis A za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis B e, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis C za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis D za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej návrh 7. Kto je za? Pardon. Týmto sa zostávame teda k záverečnému hlasovaniu elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Zdá sa, že hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 46 hlasov za, 6 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme spravodajcovi. Ak nebudú e, žiadne námietky, tak e, výsledok sa pridá k zneniu správy. Tomáš Mann dostáva slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Poďakovali ste práve spravodajcovi. Myslím, že by sme mali poďakovať spravodajcovi e, taktiež e, k všeobecnému rozpočtu e, Tomasovi Hendelovi. Za, mali by sme mu poblahoželať vynikajúcej správe. So, dann kommen wir zum Tagesordnung. Teraz sa dostávame k bodu 13 nášho programu. Stratégia eh, letectva eh, v Európe. Spravodajcom je Ole Kristensen. Ešte predtým, eh, ako sa Ole ujme slova. Chcem požiadať všetkých, ktorí sa chcú ešte rozprávať, aby láskavo opustili sálu, aby viedli rozhovory na chodbe. Aber für den Bericht sollte schon noch jemand da bleiben. Prosím, neodchádzajte úplne všetci. Stratégia letectva v Európe. Ole Kristensen, nech sa páči. Máš slovo, Ole. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že ste mi dali možnosť vyjadriť sa. Tento návrh ktorý sa týka vedeckej stratégie pre Európu, bol vypracovaný v úzkej spolupráci e, s predstaviteľmi civilného sektora v letectve v Európe a bol som v kontakte aj s leteckými spoločnosťami, s odbormi, s akademikmi a diskutovali sme priamo so zainteresovanými otázku pracovných podmienok v oblasti leteckého priemyslu a mám tu vyjadrenia a na základe tohoto môžem povedať, že je až prekvapivá miera e, zhody jednotlivých zúčastnených. E, zhodli sme sa, že potrebujeme byť ambicioznejší e, z hľadiska konkurencie schopnosti leteckého priemyslu alebo letectva vôbec v Európe, aby sme si zachovali kvalitné pracovné príležitosti, kvalitné pracovné miesta v Európe a my oceňujeme konštruktívny postoj aj zo strany komisie e, v záujme vytvárania pozitívnej budúcnosti pre letectvo v Európe. Zameral som sa hlavne na 5 tém, ktoré treba riešiť, ak chceme dosiahnuť ten cieľ. Poprvé, sociálny dialog. Silný a nezávislý sociálny partner a sociálny dialog to je kľúčová záležitosť. Musíme trvať na konzultačnom procese a na posilnenom sociálnom dialogu v tejto oblasti. E, e, znižovanie počtu pracovníkov zaradených, teda, ktorí sú organizovaní v odboroch, to pokladám za nežiadúci trend, pretože vlastne e, členstvo v odboroch je zásadným a dôležitým právom pracovníkov EÚ. Po druhé, zamestnávateľské alebo zamestnanecké modely, ktoré tu existujú, eh, viem, že niektoré sú flexibilnejšie a iné zase sú zneužívané aj na hľadanie čo, obchádzania pravidiel. <clears throat> A týka sa to len eh, pracovných podmienok, ale aj otázok bezpečnosti a kvality samotného pracovného prostredia. Okrem toho je tu potreba pracovať aj na ďalšom princípe. A potom tu máme otázku dohôd v oblasti letectva s tretimi krajinami. Tam jednoznačne musíme tlačiť na dodržiavanie e, ľudských práv a princípov MOP. Ďalej je veľmi dôležitá e, vlastne stránka, ktorá si týka hodnotového reťazca. A do toho spadá samozrejme aj odborné vzdelávanie a príprava pracovníkov. Po ďalší dôležitý bod je zdravia a bezpečnosť pri práci. Musíme zabezpečiť pre pracovníkov letectve kvalitné a bezpečné pracovné podmienky. Bez ohľadu na to, ktorá firma ich zamestnáva. Toto musí byť v jednotlivých pracovných zmluvách zakotvené. Vyjadrujeme teda podporu tomu, aby Všetky lietadlá boli predmetom eh, kontrol zachovávania aspektov bezpečnosti. Napríklad by sa mali stanoviť limity aj na tú dĺžku prevádzky. A samozrejme veľmi rád eh, si vypočujem aj vaše dotazy a pri, som pripravený, eh, teda dotazy aj pripomienky a som pripravený spolupracovať s vami na nich. Ďakujem. Prejdeme k diskusii za EPP. Pán Koch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zuerst dem Berichterstatter Ole Christensen für seine schon sehr gute Rád by som zablahoželal spravodajcovi Ole Christensenovi k veľmi dobrému, kvalitnému textu, aj keď e, sú tu niektoré kontroverzné otázky ohľadne toho, kto sa vlastne má venovať presne týmto aspektom. A myslím, že ide našou úlohou sústrediť sa sociálne aspekty, aby sme sa vyhli nespravodlivým e, podmienkam pre zamestnancov. Verím, že spoločne dokážeme vypracovať veľmi kvalitný materiál. Od liberalizácie letectva začiatkom 90. rokov sa trh veľmi otvoril, čo viedlo k zvýšenej konkurencii predovšetkým medzi leteckými spoločnosťami. Tie boli aj sú vystavené veľmi ostrej, tvrdej konkurencii aj zo zahraničia a stratégia leteckých spoločností sa potom sústredila na tento aspekt a preto si myslím, že aj komisia by sa mala zamerať na tieto otázky. Treba zabezpečiť aj, zaistiť, pardon, bezpečnosť pre pracovníkov, ale aj pre cestujúcich v lietadlách. Čiže je to veľmi dôležité aj z hľadiska sociálnej agendy. To je pre zamestnancov nesmierne dôležité. Týka sa to aj nových zamestnávateľských modelov, alebo modelov zamestnania, napríklad pay to fly systém, a tak ako je to uvedené v odseku 4. Teda tieto nové modely zamestnávania Nestačí len kritizovať alebo zakazovať, ale potrebujeme nejaké regulačné opatrenia, ktoré by zabezpečili solidný rámec a vysokú úroveň e, sociálnej ochrany zamestnancov pri práci. Odsek 5 e, poukazuje na vysokomobilných pracovníkov a aj na tzv. domácu základňu pracovníkov. Záleží od toho, aký sociálny zákon, aké sociálne právo sa tam bude uplatňovať. Z tohto dôvodu hovoríme o 10-ročnom prechodnom období. Vychádza sa zo zásady home base, teda z domácej základne, ale už keď aplikujeme tento princíp, objavujú sa niektoré zraniteľné momenty, ale rád by som navrhol, nech sa konštantne alebo stále monitoruje situácia aj vo vzťahu k sociálnym partnerom v jednotlivých krajinách a aby sa už v ránom štádiu zistili nejaké odchylky od štandardu. Celkovo sa treba zamerať na pokračovanie odbornej, pokračovanie odbornej prípravy a ja určite budem mať veľký záujem e, na tom, aby sme mali v Európe kvalitných zamestnancov, kvalitne vyškolených, zručných a s patričnou úrovňou vzdelania, ak je treba aj na akademickej úrovni. Takže to súvisí aj so vzdelávaním, e, vytvárajúc nové pracovné posty. Napríklad, keď sa pracuje v oblasti informačných technológií alebo aj v súvislosti s dronmi a tak ďalej. Takže ďakujem za vašu pozornosť. Pán predseda, ďakujem mete mene ECKR, pán Kozlovský. Pán Kozma Zlotovský, pardon. Alebo nikto? Nikto za EKR? Dobre, tak za Alde nič, za GUE. Ešte raz poprosím, toto už než druhýkrát, čo nastal nejaký omyl v tomto zmysle, hovorí pani poslankyňa. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za výborný materiál a myslím, že to povedie k veľmi kvalitnej diskusii. A pokiaľ ide o európsku stratégiu, tak e, e, ide o to, aby sa tu vytvárali kvalitné pracovné príležitosti a preto treba väčšiu pozornosť dobrým podmienkám aj pre odbornú prípravu. A je tu ale dôvod, že niektoré praktiky, ne, ktoré sa uplatňujú zo strany niektorých zamestnávateľov, nie sú dostatočné na úrovni. A keď napríklad zamestnanci musia platiť za odbornú prípravu, alebo e, ak sú dostatočne za, zaplatiť e, tieto odborné školenia alebo preškolovania, tak musia pracovať na časy, aby to z toho zaplatili. A e, Európska komisia vo svojom v, v rámci komunikácie s parlamentom argumentovala tým, že nemá dostatočné informácie o takomto modeli. To je dosť e, zvláštne a pochybné vyjadrenie. A vieme, že v, to je, v letectvo je sektorom, odvetvím, kde dochádza k inováciám veľmi výrazným. Máme nakoniec za materiály z roku 2015, ktoré boli vydané a poukazujú na to. Zvorazňuje sa tam, že systémy eh, pay to fly, eh, tieto by sa mm, mali zakázať a detálnejšie treba eh, sledovať pracovné podmienky zamestnancov v letectve. Pán predseda, ďakujem. Slovo má Ríňa Reňa Káli za GUE. Ďakujem. Chcem poďakovať e, spravodajcovi za výborný materiál. Myslím, že sa môžeme zhodnúť na viacerých problémoch, na ktoré poukázal. Je tu aj viacero rozdielov v našej analýze a nie som celkom presvedčený, že keď e, vezmeme do úvahy oznámenie komisie, tak komisia nakoniec teraz prišla s veľmi konkrétnymi jasnými návrhmi, ako riešiť otázku sociálneho dumpingu v oblasti leteckých služieb. Samozrejme je to vážna situácia a myslím, že dokonca aj tu v parlamente sme mali na našom výbore návštevu e, nastolili nás veľmi zaujímaví ľudia, ktorí nám hovorili práve o týchto otázkach e, zamestnancov, pilotov napríklad, e, ktorí často pracujú v nebezpečných situáciách. Takže tam sa hovorí aj o riziku, že prídu o zamestnanie, keď e, sa ohlásia a povedia niečo. Takže som e, ozaj rada, že spravodajca poukazuje na toto, že musíme sa zamerať aj na tieto otázky e, pracovných zmluv. Teda do toho spadá aj ten systém pay to fly. Čiže mali sme nejaké dosť závažné problémy a trvám na tom, že nestačí to odporúčať, ale treba na tom trvať, aby toto bolo zodpovednosťou leteckých spoločností, aby to tie riešili, pokiaľ ide o pracovné zmluvy. Lebo ináč e, v podstate by sme mohli jednoznačne pracovať proti tomu, ako to funguje, ale dôležité je najmä to, aby sme zabezpečili kvalitné fungovanie tohoto odvetia, ale myslím, že aj odbory z toho majú čo povedať. Bolo by dobré začať tým, že poviem, že uznávame, že treba posunúť predaj legislatívu EÚ a hľadajme väčšiu kompetentnosť a nové možnosti. Teraz a tu je tu viacero krajín, ktoré už prišli s požiadavkami na letecké spoločnosti, ktoré vlietajú z ich e, letísk, ktoré teda prilietajú aj odlietajú vzdušných Takže ide napríklad o to, aby tieto spoločnosti nemali uplatňované, aby sami v rámci svojej praxe neuplatňovali tieto systémy pay to fly. A som si istá, že sa nám podarí dosiahnuť dosť mnoho. OK. Teraz by nasledovala Laura Agea, ale nie je prítomná. Preto nasleduje Karima Deli. Tá by bola nasledovala, ale Jean Lambert ju e, zastúpi. Yeah, okay, yeah, so I'm substituting for um, Karima Deli, our, our uh, shadow on this. Ja zastupujem našu kolegyňu Karimu Deli ako tieňovú spravodajkyňu aj ona chce poďakovať um, spravodajcovi. So the topic. And again, like others, the question about precarious jobs a tiež zdôrazňuje, že je dôležité zachovať pracovné miesta v sektore letectva. Tiež súhlasí v tom, že počty sú čoraz vyššie, či už ide o fingované pôsobenie, ako začuje o e, pracovné kontrakty s nulovým počtom hodín, alebo dokonca pay to fly. Mali by sme venovať veľkú pozornosť tejto problematike, aby sa znížil počet prekérnych pracovných miest v tomto sektore, aby sme zaistili čo najvyššiu mieru bezpečnosti eh, našich pasažierov a cestujúcich. Nemali by sme teda zanedbávať tento faktor takýchto citlivých sektorov, ako je napríklad sektor leteckej dopravy. Žiaľ, máme príklady tragédií, ktorým by sa mohlo predísť, ako napríklad eh, tragédia German Wings minulého roka. Teda podporujeme tento návrh stanoviska, a domnievame sa, že je to dobrý základ našej spolupráce Teší nás, že spravodajca hovorí, že tieto pochybné pracovné zmluvy by sa mali odstrániť v bode 4 a tiež, že priame zamestnanie by malo byť pravidlom v tomto sektore a tiež, že by sa malo predkladať sociálnom dumpingu. Teda tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom, aby sme zaistili, že tento sektor bude spravodlivý, bezpečný aj pre pracujúcich, aj pre cestujúcich ak si môžem dovoliť ešte e, svoju zornú poznámku, čo sa týka mobilných pracovníkov e, a nemobilných, niektorí si možno spomínajú, že jedna letecká spoločnosť by naložila konkrétne úsilie, keď sa hovorilo o koordinácii systému sociálneho zabezpečenia. Nespomeniem konkrétnu leteckú spoločnosť, pretože sa aj nepáči, že sa o nich hovorí v našom výbore. V každom prípade snažili sa prinútiť e, svojich pracovníkov v konkrétnej krajine, kde vedeli, že sú najnižšie sociálne odvody, aj keď väčšina pracovníkov v tej krajine nežila. Teda, to sa nám podarilo. Tomu sa nám podarilo zamedziť. A mali by sme pokračovať v tejto harmonizácii, aby boli zosúladené legislatívy členských štátov, ktoré sa vzťahujú na týchto pracovníkov v takýchto sektoroch. Ďakujem. Dankeschön. Ich glaube, Jean hat Ryanair er gemeint, aber ich... Ďakujem pekne. Neviem, kto teraz presne nasleduje. Laura Agia by mal nasledovať. Nevidím tu nikoho za EFDD a preto e, nasleduje zastupkynia ENF. Nie. Dobre, nepochopila. Nepochopil som to, ale zdá sa, že nechcete vystúpiť. Nie, nevystúpim, hovorí pani Mila. Ďalej na nasleduje Marita Ulskok. Yes. Uh, thank you first of all to, uh... Ďakujem Ulemu za túto správu. ktorej rozhodne musí venovať náš výbor veľkú pozornosť. V niektorých oblastiach by sme mali podľa mňa zdôrazniť niektoré aspekty. Komisia by mohla urobiť o mnoho viac v kontexte sektora leteckej dopravy. V mnohých ohľadoch je táto stratégia totiž príliš slabo poňatá. Teší nás, že komisia chce zlepšiť podmienky sociálneho dialógu, Tiež e, dokonca e, sa letecká posádka a piloti nemôžu ani organizovať, e, nemôžu sa združovať do niečoho, čo vôbec pripomína odbory. Údajne im to zakázané, to je samozrejme nepriateľné a porušuje to priamo legislatívu. Potrebujeme však konkrétne poznatky, informácie z praxe, dôkazy, aby sme mohli zaistiť kvalitný pracovný život v tomto sektore. Komisia by tiež mohla snahe posilniť tento sektor, mohla by posilniť Európsku kanceláriu pre e, bezpečnosť letectva, teda Európsku agentúru. sa e by mala dostať silnejší mandát a viac prostriedkov. Tiež je potrebné revidovať na radenie OSN. E. Nemôžeme hovoriť e, o bezpečnosti bez e, európskeho dohľadu. Pri viacerých udalostiach nedošlo k žiadnym dôsledkom pre letecké spoločnosti v prípade, že porušili pritom legislatívu. V niektorých prípadoch ja som zasiahla, ale nestačí to. A tiež je potrebné zaistiť vhodné pracovné podmienky vo všetkých leteckých spoločnostiach rovnaké, aby si mohli spravodlivo konkurovať. A tiež jedna konkrétna letecká spoločnosť, ktorá sa tu spomínala, je len jedným príkladom takéto spoločnosti, ktorá nekoná podľa a pravidiel spravodlivé hospodárskej súťaže. A tiež by sme mali zaistiť, aby priame zamestnávanie bolo normou v sektore letectva musíme rozšíriť dnešnú požiadavku, že 50 eh, zamestnancov by malo byť priamo zamestnaných, eh, malo by sa to zvýšiť, aby sa to stiahovalo aj na pozemný personál, aj personál v kabíne lietadla, na palube lietadla. Prebehli spory eh, v súvislosti s Rainerom, ale aj inými leteckými spoločnosťami po e, tom, čo zasiahla agentúra EASA, jedna letecká spoločnosť už nemohla pokračovať ďalej po flagrantom porušovaní pravidel. Myslím si teda, že naše kroky sú dôležité. Celý tento sektor sa nemôže stať nejakým divokým západom, kde nebudú panovať žiadne pravidlá, nielen z dôvodov bezpečnosti, ale z iných dôvodov. Myslím, že táto správa rozhodne padne na úrodnú pôdu a bude veľmi užitočná. Ďakujeme, Ole. Dankeschön. Ďakujeme. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bach, ďakujem pekne. Ja by som sa chcel pridať ku kolegom, ktorí ďakovali Olemu a ja mu chcem zablahoželať e, k dobrej správe. Spomenul aj spoluprácu so všetkými aktérmi a to považujem za veľmi dôležité. Tiež sa vyjadril, že chcel vypracovať ambicióznu správu. Myslím, že sa mu to podarilo. To musím podporiť kolegov. Myslím, že e, komisia by mala byť aktívnejšia, stratégia totiž nezachádza dostatočne ďaleko. Komisia preukázala teda trochu málo odvahy v snahe venovať sa konkrétnym problémom. Sociálny dialog je veľmi dôležitý v tomto kontexte, ako aj je dohoda s tretími krajinami v rámci podmienok Medzinárodnej organizácie práce. Aj pri vyjednávaní pracovných zmluv je to veľmi relevantný bod. Myslím si, že by sa to dalo ešte trošku eh, viac skonkretizovať, ale eh, veľmi dobre vie, že toto je ešte iba prvý návrh. Na to otázka bezpečnosti, bezpečných eh, pracovných pomerov je pre nás veľmi relevantná. Už sa kolegovia vyjadrili aj k téme pay to fly, taktiež fingovaná pôsobnosť SZČO toto všetko je veľmi relevantné, keď hovoríme o sociálnom dumpingu a ochrane pracovníkov. Mimoriadná pozornosť by sa mala venovať eh, konkrétnym podporným bodom, eh, čo sa týka sídla zamestnanca pri uzatváraní pracovného pomeru A tiež, eh, keď sa hovorí o pracovných silách eh, z tretich krajín, treba to jasne pomenovať v texte. Celkovo však môžem kolegu veľmi pochváliť. Myslím, že správa je dobrá a chcem oceniť aj vystúpenia kolegov. Myslím a verím, že sa nám podarí eh, zvýšiť ambicioznosť konečného dôsledku tejto správy. Ďakujeme pekne. Ďalej komisia, Kristof Uzár, ZDG Move. You, uh... Ďakujem pekne. Len pár slov k tomu, že nás teší, že váš výbor sa venuje tejto otázke stratégie eh, v sektoru letectva a tiež nás teší, že sa teraz v prvom kole prejednáva tento návrh stanoviska. podstate sme e, otvorení diskutovať o akýchkoľvek otázkach e, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vašim výborom v tejto veci. Ďakujem. Ole? Er tak for det, og øh, tak for alle kommentarerne, som... Ďakujeme za všetky tie komentáre. Tie e, dobre kolidujú s mojim zámerom a s mojimi bodmi, ktoré som zapracoval do môjho návrhu. Niektorí kolegovia spomínali to, že koli komisia nešla dostatočne ďaleko, s tým súhlasím. Napriek tomu vítam oznámenie komisie a to preto, že jednoducho je správne, že sa vypracuje stratégia, na ktorú budeme reagovať a ktorú budeme môcť použiť u sociálnych partnerov. Je dôležité, mať komplexnú stratégiu. A ja som veľmi e, jasne presvedčený, že v spolupráci vypracujeme zo strany nášho výboru dobrý návrh. Je dôležité, aby sme sa zamerali i na vzdelávanie a kvalifikovanie pracovných síl. To je naša síla tu v Európe. To potrebujú letecké spoločnosti, pretože to zvýši potom i bezpečnosť. Moje myšlienky v tejto oblasti vyzerajú následovne. pracovné e, sily z tretich krajín e, ktoré týmto spôsobom e, dostávajú sa na spoločný pracovný trh Európskej únie. To tu spomínam. Preto je dôležitý tento systém e, tej domácej bázy. A to bude potom vplyv na toho, čo čo sa deje v tretích krajinách na Blízkom a Strednom východe. Našťastie sú tu dobré e, e, dopravné spoločnosti, ktoré si odvádzajú dobrú prácu, ale sú tu čierne ovce, ktoré obchádzajú pravidla a tu nerozumiem tomu, prečo niektorí ľudia Keď teda máme, sa pozrieme na tento sektor nízkych cien, je to nezávisle od toho, koľko zamestnancov tam je v porovnaní s tým, s tými bežnými leteckými spoločnosťami. Ide predsa aj o to, aby aj tie dobré ovce, tak povediac, e, si poradili. Cenovo sa samozrejme e, dá realizovať e, konkurencia, ale nemalo by to byť za nespravodlivých podmienok. Tu by som e, prerušil svoje úvahy. Spolupráca, dúfam, že bude fungovať a vydali sa nám určite dobrá správa. Ďakujem za mnohé dobré podnety. Ďakujem e, srdečne všetkých. Na dnes sme tým pádom ukončili program. pod 14 bol presunutý kvôli e, prekryvmi s ďalšími výbormi, takže dnes sme skončili trochu skôr. Želám vám pekný deň alebo večer. Vidíme sa zajtra o 9.00 znova.